No. Príjemné dobré ráno. Príjemné dobré ráno, milí kolegovia. Otváram zasadnutie dva oznámy. A v dôsledku nového zloženia parlamentu sme dostali od politických skupín aj od nezradených poslancov nominácie do medziparlamentných delegácií podľa článku 200 23 eh, rokovacieho poriadku zoznamy jednotlivých nominatívnych eh, eh, skupín alebo teda jednotlivých delegácií budú zverejnené na stránke parlamentu a budú schválené a verbálnym schvalovacím procesom. Ďalšie oznámenie EPP mi oznámilo niektoré rozhodnutie, ktorá menia, ktoré menia rozho- zloženia jednotlivých výborov. Tieto rozhodnutia budú opäť zapísané do zápisnice a budú zverejnené na stránke Eh, parlamentu v rámci zápisnice z dnešnej schôdze. Eh, dnes máme na programe vyhlásenia eh, Rady a komisie v rámci prípravy na mimoriadne zasadnutie Európskej rady 20. februára k téme viacročného finančného rámca. Dovolte mi poďakovať za prítomnosť pani predsedničke komisii, Uršle von der Leyen a dávam slovo zároveň pani ministerke Bernac. Dovolte mi ju pozdraviť a pozvať ju, aby vystúpila v mene rady. Pani Brniac, nech sa páči. Vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, je pre mňa cťou môcť vystúpiť pred týmto plénom a diskutovať o pláne osobitného zasadnutia Európskej rady k viacročnému finančnému rámcu, ktoré sa uskutoční 20. februára. Po predstavení návrhu komisie na viacročný finančný rámec bulharské, rakúske, rumunské a fínske predsedníctva pracovali naozaj veľmi tvrdo na technické a politické úrovni, aby pripravili pôdu pre dohodu. Teraz sme sa dostali do tej rozhodujúcej fázy, ktorá nadvezuje na diskusie na, decembrovom, na decembrovej rade. Stály predseda rady vykonal extenzívne konzultácie so svojimi partnermi. Na tejto báze predloží práve na základe záverov Rady pre všeobecné záležitosti do 17. februára e, jeho návrh na dohodu na úrovni Európskej rady. Chorvátske predsedníctvo plne podporuje návrh, že túto dohodu musíme nájsť čo najskôr. Nebude to jednoduché, ako všetci veľmi dobre viete, ale stále na mnohých stranách sú tu ešte stále veľké očakávania medzi tým, čo chceme dosiahnuť na európskej úrovni a prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Na druhej strane ale oddialovanie veci nezjednoduší, práve naopak. Odchod Spojeného kráľovstva vytvára rozpočtovú medzeru, čím sa situácia ďalej komplikuje. Únia zároveň čelí celým, celému radu nových víziev a nových priorít – Vyvážená dohoda, ktorá bude reflektovať ambiciózne ciele strategického plánu komisie na úrovni Európskej rady, je nevyhnutná preto, aby sme otvorili cestu pre dosiahnutie rokovaní a uzavretie procesov schvalovania viacerých zložiek pre spolurozhodovanie, ktoré musia byť pripravené pre nový cyklus v roku 2021. Urgentnosť schválenia nariadenia v viacročnom finančnom rámci vyplýva aj z faktu, že E, to nebude ešte koniec tohto procesu, keďže Európsky parlament musí schváliť toto nariadenie. Veľmi dobre si uvedomujeme e, pozície a obmedzenia v pozícii, v pozícii Európskeho parlamentu. Práve preto v rámci celého procesu jednotlivé predsedníctva naozaj veľmi pozorne zapájali parlament do celého rozhodovania. Napríklad vďaka pravidelným stretnutiam pred a po radách eh, v pre všeobecné záležitosti a takisto aj pred eh, zasadnutiami, ktoré sa venujú viacročnému finančnému rámcu. Chorvátske predsedníctvo bude ďalej pokračovať v tejto praxi vždy, keď bude viacročný finančný rámec na, na programe GAPu. A takisto sme tu mali viacero formálne stretnutie medzi predsedníctvom parlamentu a rady. Ako náhle dosiahneme jednohlasnosť na úrovni rady, chorvátske predsedníctvo bude následne pracovať veľmi tvrdo spolu s parlamentom na to, aby sme zabezpečili pozitívny výsledok, keď bude snemovne hlasovať o tomto nariadení dosiahnutie včasného vyváženého balíčka alebo dohody o balíčku a vrátanie časti o vlastných zdrojoch je v spoločnom záujme všetkých inštitúcií, členských štátov a ich občanov. Preto naozaj verím, že sa nám podarí dosiahnuť tento cieľ. Chorvátske predsedníctvo urobí, čo je v jeho silách, aby sme tento cieľ dokázali dosiahnuť. Ďakujem pekne. Pán predseda hovorí bez mikrofónu. Ďalej dávam slovo pani predsedničke komisie von der Leyen. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené dámy a páni poslanci. Skutočne je to tak, že budúci týždeň budeme mať mimoriadnú radu a je to dôležitá dôležitý moment pre Európu. Východzie pozície sú v podstate veľmi dobré pretože všetky tri inštitúcie, parlament, rada a takisto komisia sú, si, eh, sú jednotní, čo sa týka strategickej agendy. Vieme veľmi presne, čo je v hre. Máme veľmi jasné politické ciele. Európa by mala byť eh, prvý neutrálny kontinent v roku 2050 a nielen preto, že nám ide o eh, zdravie planéty, to je samozrejme hlavným cieľom, ale vieme takisto, že za tým budeme mať, keď budeme mať a keď budeme vyvíjať čistú a trvalo čistý a trvalo udržateľný priemysel, tak budeme len na pozitívnej strane. Takže chceme byť nielen pasívni, ale chceme byť aktívnymi aktérmi. V tomto hnutí chceme posilniť ľudí v Európe tak, že na jednej strane uh, ten prechod, ktorý je vyvolaný ekologickými a digitálnymi transformáciami, že tento podchytíme a na druhej strane, že e, budeme e, investovať do vzdelávania, ďalšieho vzdelávania práve v tých eko, intenciách ekonomických a digitálnych a, e, oblastí. Ale čas nám beží a dovolte mi to naformovať veľmi jednoznačne, pokiaľ teda neschválime čo najskôr rozpočet, tak nebudeme v budúcich rokoch v stave novou, novým e, rozpočtom a nové, e, vyfinancovať tie nové priority tak, ako si to skutočne predstavujeme. A máme dva roky. A samozrejme, myslím, že musíme byť všetci e, ochotní ku kompromisom. Musíme nájsť rovnováhu medzi Eh, predchádzajúcimi a novými prioritami. Pozrieme si na to. Keď si na to pozrieme, tak eh, vidíme, že máme početné členské štáty, ktoré sa vyslovili a zasadili sa za koheznú politiku a to právom. Okrem toho tu máme mnohé členské štáty, ktoré eh, sa zasadzujú za vzájomnú a spoločnú agrárnu politiku a ktorí chcú v tom pokračovať, ale ja dúfam takisto, že rovnako silne sa budú zasadzovať aj za nové priority. Pretože pokiaľ bude rozpočet schválený a podpísaný, keď sa dohodneme, tak potom e, sa budú všetci, e, všetky zraky upierať smerom k parlamentu a ku komisii. A čo sa týka Európy, Erasmu, digitalizácie, infraštruktúry a tak ďalej a tak ďalej. A preto je to také dôležité, že tieto nové priority budú považované za tak dôležité ako tie staré. Musíme dokázať investovať do európskeho rozpočtu, ktorý dokáže investovať do digitálnych startupov, aby sme dokázali podporiť a posilniť európsku pozíciu ako vedúci výskumný región vo svete, aby sme ponúkli dobrú budúcnosť mladým ľuďom vo všetkých častiach Európy, aby sme bojovali s koreňmi migrácie, a dôvodmi tohoto hnutia. A zároveň je dôležité, aby sme preukázali solidaritu voči ľuďom, ktorí sú postihnutí humanitárnymi a inými prírodnými katastrofami, aby sme budovali Európsku úniu bezpečnosti a obrany. Ale predovšetkým potrebujeme rozpočet, ktorý zabezpečí to, že občania a ľudia budú presvedčení o tom, že dokážeme konať v prípade klimatických zmien. Pre občanov je toto vrcholná priorita. Pre nás je to samozrejme výzva a je naša povinnosť otočiť túto výzvu na príležitosť. A potom na záver, vážení poslanci, poslankyne, úspech tohoto rozpočtového rokovania, tohoto procesu schvalovania viacročného finančného rámca bude závisieť od zdrojov, ktoré dokážeme alokovať e, do nového ekologického dohovoru pre Európu. Ja za seba nebudem akceptovať akýkoľvek výsledok, ktorý nezaručí to, že minimálne 25 rozpočtu bude venovaných boju proti klimatickým zmenám. A moje očakávania sú také, že schválime rozpočet, ktorý vyčlení nevyhnutné prostriedky pre zafinancovanie spravodlivej tranzície. Má to jednoduchý dôvod. Ak nedokážeme vyčleniť dostatočné prostriedky preto, aby sme podporili regióny a pracujúcich, ktorí sú najviac ohrození ekonomickými dôsledkami a dopadmi klimatickej zmeny, jednoducho zlyháme pri dosahovanie klimaticky neutrálnej Európy. Ekologický dohovor musí byť implementovaný len spolu s občanmi Európskej únie, s európskymi výskumníkmi, európskymi podnikateľmi. V opačnom prípade sa jednoducho nepodarí presadiť v praxi. A som si naozaj istá, že každý jeden z vás so mnou bude súhlasiť, že nové vlastné zdroje pre Európsku úniu by znamenali významný krok vpred v tomto smere. Toto je práve dôvod, prečo som naozaj vyzvala urgentne členské štáty, aby si osvojili pozíciu Európskeho parlamentu k tejto téme. Som absolútne presvedčená, že vám to dá všetko, čo potrebujete pre presadzovanie nášho spoločného programu a zároveň to zníži tlak na národné rozpočty. A takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť to, že nájdeme dodatočné zdroje financovania, ktoré sú nevyhnutné. V opačnom, inými slovami, hovoríme o oboj strane výhodnej situácie. Takže vieme, že rokovania jednoduché nebudú. Ako Únia 27 krajín máme menej zdrojov. Je to zhruba o 75 miliardách eur menej pre obdobie celých 7 rokov, ale máme viac spoločných víziev, ktoré žiaden členský štát nedokáže vyriešiť osve. A zároveň očakávania od ďalšieho viacročného rozpočtu Európskej únie a zdáne nemôžu byť rozdielnejšie. Ako poslanci Európskeho parlamentu si veľmi dobre uvedomujete, aké diskusie prebiehajú vo vašich domácich krajinách, kde takisto vidíte rozdielne pozície um, aj na úrovni členských štátov. A vidíte, že v každom členskom štáte to je odlišné. Dosiahnutie dohody preto bude naozaj veľkou výzvou, to všetci veľmi dobre vieme, ale rovnako vieme aj to, že občania to nepochopia, nebudú tomu rozumieť, ak politici nedokážu zabezpečiť financovanie pre politiky, ktoré sú potrebné. Toto je naša spoločná zodpovednosť na pôde Európskej rady, takisto aj v Európskom parlamente, aby sme e, tento cieľ pre Európu dokázali splniť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Teraz si vypočujeme vystúpenie v mene jednotlivých zástupcov politických skupín, pán predseda Weber, za ľudovcov. Nech sa páči. Pán predseda, vážna pani zástupkynia rady, pani eh, predsednička, eh, keď hovoríme o peniaze, hovoríme o budúcnosti Európy, kde môžeme dať tieto ťažiska. Najskôr mi dovolte počiarknúť, že z nášho pohľadu by bolo dobré, keby bol Charles Michel eh, dnes tu, pretože Eh, keby si to bol vypočul, čo dnes hovoríme, by bolo bývalo dobrými. Eh, on samozrejme je v úzkom vzťahu s, naš, s našou skupinou, stretáva sa s nami, ale byť v pléne. Eh, musím ešte raz opakovať, bolo by dobré, keby tu bol uh, býval, ale pozitívne je, že vyvedia tlak v tej diskusii v eh, Medzárodnom menovom fonde. Eh, snaží sa, eh, snaží sa získať prostriedky, pretože naši občania, študenti, študentky, všetci čakajú na výsledky. A želám si s týmto rámcovým rozpočtom veľa úspechov. Samozrejme, máme E, svojich voličov, e, ktorým sme zodpovední, komisia je dobrá vybavená a my vieme, čo sme my e, všetko urobili po týchto európskych voľbách a čo sme slúbili. To znamená, že teraz to musíme len splniť. E, nejde len o to, aby sme existujúce prostriedky nejakým spôsobom bránili. Samozrejme, musím povedať, že my sme tiež schopní seba kritiky, musíme, musíme mm, povedať, e, že seba kriticky, pardon, že e, tieto prostriedky musia byť dobre vynaložené, ale Samozrejme, treba preveriť tie návrhy, ktoré sú predložené Ehm, samozrejme, čo je dôležité pre EPP, to je práve z oblasti e, rozpočtovej kontroly, to je zamedzenie mm, e, výplat e, alebo platie pre jednotlivé osoby, pretože pokiaľ nejaká jednotlivá osoba dostáva z európskych prostriedkov veľké sumy, veľké obnosy, tak to nie je poriadku. Um, my ich musíme jednoducho povedať a postarať sa o to, aby tie prostriedky neskončili v jednej ruky. Ale na druhej strane musíme brániť tieto prostriedky, musíme zabezpečiť, aby boli dobre investované, toto preveriť. Um, naši farmári potrebujú podporu, um, vidiecké oblasti potrebujú podporu. V rámci globalizácie všetko, všetky tieto priestory sa zrastajú a je jasné, že e, musíme do toho e, investovať a podporiť ich. Takisto, čo sa týka programov Erasmus, e, my nemôžeme šetriť na budúcnosti. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že v našich pozíciách sme vždy počiarkovali, že ďalšie vzdelávanie je veľmi dôležité a nesmieme krátiť prostriedky pre budúcnosť Európy. Uh, ja nechcem, aby vznikla nejaká percentuálna diskusia, aby sa diskutovalo e, naďalej o vrchných e, percentuálnych hraniciach. Pokiaľ Európska rada e, pokiaľ Európska rada sa rozhodne, že je potreba 10 tisíc pracovníkov pre Frontex, ktoré nám lepšie zabezpečia zabezpečia naše hranice, ale potom nemôžeme krátiť niekde inde. Ide o vzdelávanie, o ďalšie vzdelávanie, výskum e, v boji proti rakovine potrebujeme aj príslušné prostriedky na to, aby sme boli úspešní. E, Erasmus už som spomínal, ja sa chcem Johannesovi poďakovať a aj Ursula von der Leyen za tú transparentnosť a rozhovor o témach, ktorý nesmú spadnúť pod stôl. E, ja si myslím, aby, že je potrebné ukončiť diskusiou o tej, e, tom netoprepade. E, potom máme diskusie o Európe. Toto nie sú prostriedky, ktoré sa vrátia späť do Rakúska, do Nemecka a do Holandska, ale E, určite ich nedostaneme, nedostaneme e, tie peniaze spať, späť, ale e, podporíme niečo dobré. A preto prestaňme s touto, s touto neto diskusiou, s diskusiou o neto prispievateľoch. Je dôležité, aby naši európske občania boli financovaní cez európske prostriedky. A to je to najlepšie, čo môžeme pre nich robiť v našich červené, eh, v našej mm, skupine politické EPP. Sa takisto diskusuje a je to ako červené sukno eh, práve eh, tieto témy, ale Dôležité je, aby sme si uvedomili, čo máme robiť pre svoju budúcnosť. Takisto ďalšou dôležitou témou je rule of law. Je potrebné, aby sme podporili slobodnú mediálnu, slobodný mediálny priestor. Je to tiež jedna z najlepších investícií do našej budúcnosti a preto uh, je eh, zmysluplná kombinácia rule of law s MFF David Cameron v poslednej diskusii o Medzinárodnom menovom fonde povedal, že stále hovorí, že len 1%, len 1%, len 1%. Týmto samozrejme môže presta, pres, presvedčiť Britov, že Európa je efektívna, že sa snaží zoštihliť, ale vážne kolegovia a kolegyne, my sme na Brexite zažili, že pokiaľ podľahneme populistom, tak nás, tak populistov Eh, tak populistov posilníme a neoslobíme. To znamená, že my musíme mať ambíciu pre Európu a tak sa pohybovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán eh, predsednička Barcvirsia Pereš. Za... Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, nachádzame sa v uprostred jednej z najdôležitejších diskusí, ktorá eh, bude poznačovať a definovať ďalšie celé legislatívne obdobie, ale aj budúcnosť celej Európskej únie. Teraz Nemôžeme hovoriť o cieľoch do roku 2050, keď si budeme sedieť na rukách. Stojíme pred kľúčovým monumentom pre Európu. To vieme všetci veľmi dobre, je to veľmi dobrá rada. Európa potrebuje, aby sme reálne spustili obrovskú transformáciu na to, aby sme dokázali byť lídrami v oblasti udržateľnosti, aby sme zabezpečili transformáciu eh, hospodárskeho, sociálneho, environmentálneho prostredia Takže táto agenda, tento program transformácie je nevyhnutný, to vieme všetci veľmi dobre, vie to aj rada. Čo chýba, je to, aby sme dokázali e, priamo na stôl dať nevyhnutné prostriedky na to, aby sme to dokázali zrealizovať. Návrh tohoto parlamentu je veľmi rozumný a čeli týmto potrebám s objemom 1,3 hrubého domáceho produktu a zároveň dodatočnými prostriedkami pre nové politiky, ktoré musia byť spustené, ako napríklad podpora spravodlivej tranzície v tejto oblasti. Návrh tohoto parlamentu je teda veľmi jednoznačný a má pomerne veľkú, širokú podporu na úrovni jednotlivých politických skupín. Predsednička komisie von der Leyen zdôrazňovala potrebu toho, aby toto bola komisia, ktorá bude geostrategickou a preto, aby sme naozaj ukotvili svoju pozíciu vo svete. A aj e, predseda rady, pán Charles Michel, e, povedal, že je nevyhnutné byť lídrami v oblasti boja za klimatickú neutralitu vo svete. Teraz nám už chýba len to, aby presvedčil svojich kolegov v rade. A zároveň chcem povedať v tejto fáze je to, že um, je škoda, že to pán Charles nie je dnes. E, možno už e, nemá toľko čo povedať, ale má veľa čo počúvať. E, na to, aby sme presvedčili kolegov v rade, je dôležité pochopiť, akú obrovskú zodpovednosť máme pred sebou, pred čím stojíme. A zároveň je veľmi dôležité, aby sme dosiahli dohodu, v ktorej nie sú výťazí a, a, a tí, ktorí vyhrajú a tí, ktorí prehrajú. Lebo nedá sa prehrať v Európe. To nie je o tom, že budeme škrtať z jedných politik a dávať druhým to nie je o tom, že budeme brať regiónom, aby sme dodávali zase iným regiónom. Chcem pripomenúť všetkým jednu dôležitú vec. Bol to Jacques Delors, ktorý spustil prvý viacročný finančný rámec. A robil to s tým, že mal na vedomí e, naozaj veľmi dôležitú, veľkú agendu Európy. A práve preto treba sa pozerať nad úroveň národných záujmov. Je dôležité, aby sme e, podporili solidaritu európskeho projektu. A toto je práve tá ambícia, ktorú by sme mali mať v tejto chvíli. A preto žiadam šéfov vlád, aby mali európsku víziu. Pretože nachádzame sa vo veľmi dôležitom momente a teraz hráme o budúcnosť celého projektu Európskej únie. Preto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, že je nevyhnutné teraz raz a navždy uzavrieť debatu o vlastných zdrojoch, aby sme mali dodatočné prostriedky, ktoré potrebujeme. Je to rozpočet, ktorý je silný, ambiciózny, nemôžeme robiť viac z menej. Preto je nevyhnutné, aby sme podporili európske politiky pre mladých. Potrebujeme európske politiky, ktoré budú podporovať primárny sektor polnohospodárov a farmárov. Preto je nevyhnutné podporiť európsku politiku, ktorá bude podporovať nové podniky, nový, e, nový výskum a novú vedu. Je toľko rôznych politik, ktoré Európa môže mať, e, že jednoducho nemôžeme ďalej už e, postávať na mieste a vajatať v tejto téme lebo hodiny tikajú a čas sa posúva vpred. My v tomto parlamente sme boli až príliš trpezliví. A ešte posledné otázky na záver. Európsky parlament bude rozhodovať o podmienkach rovnako e, spolu s radou. A my nebudeme ustupovať e, pod časovým tlakom, pretože budúcnosť Európskej únie je v rukách nás všetkých a je to zodpovednosť a zda najdôležitejšia, ktorú v tejto chvíli máme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán predseda Čološ za skupinu Renew Europe. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegovia, potrebujeme odpovede. Potrebujeme odpovede na rôzne krízy, financie, migrácia, klimatická, klimatické zmeny. Máme jednu krízu za druhou v Európe a preto nie je to dôležité, aby sme mali Európu, preto je dôležité, aby sa rozpočet eh, uspôsobil týmto, prispôsobil týmto novým eh, danostiam. Um, ehm, eh, Jean-Michel um, sa snaží s, s chorvátským predsedníctvom nájsť nejaké riešenie. Samozrejme, my ho podporíme v plnej miere, pokiaľ bude ten rozpočet zostavený dobre. Európa to nie je len otázka angažma. My sa samozrejme angažujeme, angažujeme sa enormne politicky za posledné roky, ale musíme takisto zabezpečiť, že eh, že to občan uvidí a schválenie dobrého rozpočtu znamená, že my chceme rozhodne postupovať spoločne dopredu a chceme podporiť spoločnú Európu. Dopady klimatických zmien sú značné. My potrebujeme riešenia, potrebujeme riešenia tiež v rámci digitálnych zmien. My, potre- my máme spoločnú agrárnu politiku, máme koheznú politiku a preto musíme e, skutočne nutne konať a sú, to pred nás, pred nami, sú tu pred nami veľké výzvy. Ten e, rozsah e, rozpočtu, my potrebujeme prostriedky, aby sme mohli bojovať s týmito výzvami. My nemôžeme tu len rečniť a druhý deň všetko krátiť tak, aby sme tieto ciele nedosiahli je, eh, máme zodpovednosť voči našim občanom. Eh, musíme eh, premeniť slova v činy. Za druhé, nové vlastné prostriedky. Strana príjmov Európskej únie sa musí modernizovať. My potrebujeme reálny rozpočet a posledné, posledná um, rozpočtová reforma bola v roku 1988. Je e, najvyšší čas urobiť reformu ďalšiu. Za tretie, opatrenia, ktoré potrebujeme na to, aby sme rozpočet chránili. E, pokiaľ sa to týka našich hodnot, nie sme ochotní e, robiť tu kompromisy, čo sa týka právneho štátu, práce s mladými ľuďmi, Mm, ochranu hraníc, migračné otázky. To všetko si vyžaduje solidný rozpočet po tom Brexite. Po všetkých možných krízach, ktoré sme tu zažili, vieme, že je potrebné Európu obnoviť a rozhodujúce e, riešenia pre rozpočet e, zdajú sa, ako keby sme boli ako by sme boli mm, schopní. Nesmie to ísť na účet našej vierodnosti. Ďakujem, pán predseda Zani, za poľskú skupinu IDE. Ďakujem veľmi pekne. Je naozaj škoda, že pán predseda Mišel tu s nami nie je na to, aby diskutoval o tejto téme veľmi dôležité téme, pretože naozaj by som očakával, že bude pri stole, keď zvolal takéto dôležité stretnutie, najmä keď si uvedomíme, aký dôležitý politický kredit má a čo vlastne získal nomináciou na pozíciu stáleho predsedu Európskej rady. Takže e, očakávame nový návrh, nové čísla, aby sme presnejšie videli, či sa niečo zmenilo, či je niečo inak. Ale tie E, správy, ktoré dostávame z bilaterálnych stretnutí, e, hovoria to, že to naozaj vychádza skôr z toho, čo navrhovalo fínske predsedníctvo a to spochybňovali všetci, členské štáty, rada, aj tento parlament, aj komisia. Ja osobne som presvedčený, že pár mesiacov pred tým dôležitým deadlineom, ktorý máme pre dosiahnutie viacročného finančného rámca, je naozaj veľmi vhodné, aby sme uzavreli e, neužitočnú knihu snov, a aby sme sa konečne pozerali na pragmatizmus a realitu pred nami. Áno, zdroje sú obmedzené. Zdroje sú obmedzené práve preto, a to naozaj súhlasím aj s tým, čo povedal e, kolega z EPP, že veľmi často tento parlament a tieto európske inštitúcie e, boli e, v pozícii len prikyvovania a schvalovania európskeho rozpočtu. Častokrát tam boli schvalované programy, ktoré boli politicky jasne viazané, hoci neprenášali žiadne pozitívne výsledky. A to sa prenáša k tomu, že členské štáty sa stavajú v rozpočtu veľmi konzervatívne. Je nevyhnutné, aby sme dokázali preukázať skutočnú pridanú hodnotu európskeho rozpočtu a, a nečakali len, že dostaneme peniaze automaticky. No a práve preto tento parlament Ehm, príliš často schvaloval uznesenia, smernice, nariadenia, ktoré žiadali od členských štátov, aby sa správali eh, pri rozpočte zodpovedne a mali ehm, dostatočnú disciplínu. No tak buďme aj my disciplinovaní pri riadení a správe nášho rozpočtu, pri riadení a správe našich zdrojov, ktoré máme. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby tie priority, ktoré máme, tie základné priority, ktoré ehm, sú napísané v európskych zmluvách, aby tieto základné priority boli financované bez toho, aby sme žiadali dodatočné zdroje polnohospodárstvo, rybolov, podpor, podpora regionálneho rozvoja, podpora koheznej politiky. Áno, je tu priestor v tomto rozpočtu, preto aby sme financovali tieto priority bez toho, aby sme žiadali ďalšie zdroje. Môžeme škrtnúť 20 miliard eur zo zbytočného programu podpory na štrukturálne reformy, ktorý sa vlastne stal len podmienovaním členských štátov na to, aby poslúchali, alebo môžeme drasticky zoškrtať 13 miliard pred vstupovej pomoci, najmä Turecku Takže potrebujeme nájsť skutočne pragmatický návrh a dosiahnuť dohodu čím skôr. Na to, ale aby sme to dosiahli, potrebujeme pragmatizmus, realitu a prestať snívať, pretože zdroje jednoducho nemáme. Ďakujem pekne. Pán predseda Lamberts v mene zelených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia a kolegovia, pán predseda, pani eh, predsednička. Eh, je dôležité, aby sme si povedali, že pod čiarou, e, že kladivo zostáva kladivom a keď vám dajú do ruky šrobovák, tak e, skrutkovač, tak jednoducho potrebujete e, kladivo. Nož, pani predsednička, pani prezidentka, mne sa veľmi páčilo, čo ste povedala, keď ste povedala, že nie súhlasíte s tým, aby išiel rozpočet z 25% ekonomických zmien. To sa mi nepozdávalo o 1 eh, je dôležité, aby sa eh, zabezpečila konzistencia celého európskeho rozpočtu s, eh, so solidárnym prechodom. A s týmto súhlasím na 100% s tým, čo tu zaznelo. Um, dovolte mi, ale aby som nesúhlasila s tým, čo som No, zapovedala o spoločnej z, poľnohospodárskej politike. Nejde o to, aby sme podporili globalizáciu, ale cieľom je a mal by byť, aby naši farmári, farmári prešli na ekologické poľnohospodárstvo a to musíme podporovať. Všetko to má smerovať e, k tomuto otázka konzistentnosti. Samozrejme tá prvá vec, ktorá nám pomôže posúdiť kvalitu návrhu, bude to e, návrh rady, lebo rada niečo schváli ale nevyzerá to tak, že potom to parlament musí schváliť. To je jedna vec. Druhá vec, prepojenie medzi rozpočtom a dodržiavaním hodnot Európskej únie. EU je únia hodnot. Predtým, než sa stane finančnou alebo menovou úniou, je to únia hodnot a my nemôžeme akceptovať, aby za hospodársky zisk e, stanovil na prvé miesto, pokiaľ niektoré krajiny nebudú tieto spoločné európske hodnoty rešpektovať. A potom e, samozrejme e, Mm, vieme, že parlament je rozumný, 1,3 HDP, vieme, že je potrebné podporovať makroekonomické investície. Áno, jasné, veľké investície si vyžadujú takisto súkromné investície. My nemôžeme popierať hnáciu silu, ktorú musia zohrávať verejné investície, či v oblastiach eh, verejnej dopravnej štruktúry, ako napríklad v železnici. My potrebujeme teda rozpočet, ktorý bude dostatočne vysoký a buď Európska rada pre podpíše jedno, zvýšenie 1,3 na 1,5 alebo sa poskytnú vlastné zdroje, ale jednoducho nemôžeme krátiť čiastky a ne, nedovoľovať eh, vplyv vlastných zdrojov. Bol som tu pred eh, troma rokmi, ja som si eh, ja som vypočul eh, Martina Šulca, Kombenta a ostatní, ktorí hovorili, že my nebudeme akceptovať žiadny finančný rámec, ktorý bude horší ako v predchádzajúcich obdobiach. No, tie, pod, nakoniec sa to akceptovalo, akceptovalo to, čo, o čom hovorili títo páni, že je nepriateľné musíme byť konzistentní, musíme skutočne vydržať, musíme si stať za svojim, aj ak nebude tento rozpočet odpovedať našim cieľom po mimoriadnom uh, samite. Nesmieme sa vzdávať svojich cieľov. Uh, parlament nie je bábka, uh, ktorá schválí niečo, čo, uh, čo, čo navrhne rada, aj keď sa nám to nepáči, pán Fito. Ďakujem veľmi pekne. Uh reagoval by som na to, čo zaznelo skôr. Ďakujem pekne za možnosť, ktorú máme pred sebou, ale je mi ľúto, že tu pán Mišel nie je, pretože ťažko možno diskutovať s niekým priamo o týchto témach, ktoré sa ho priamo týkajú, keď tu nie je. E, nebudem teraz e, e, vystupovať, aby som vytýčoval dve priority. Ako asi tušíte, nesúhlasím s tými cieľmi, ktoré boli vytýčené a indikované tých vystúpeniach, ktoré sme počuli. To, to sú častokrát témy, ktoré sú poznamené e, klimatickými zmenami. Nikto a zda nesúhlasí s touto témou. O tom, o čom musíme diskutovať, ako sa s tým vysporiadať. Ehm, zvýšenie prostriedkov pre inovácie, pre podporu mladých, pre mladých výskumníkov. K tomu sa viem pripojiť aj ja. A ja viem podporiť tieto priority, ktoré by mali e, bojovať za Európu krajšiu a lepšiu pre nás všetkých. Tu naozaj všetci chceme. Ale téma naráža na obmedzenia, lebo sme v situácii, kde naozaj je nevyhnutné e, počítať s rozdielným rozpočtom a zároveň sa musíme vysporiadať s rizikami, ktoré môžu e, vyplývať nepriamým spôsobom e, pre niektoré štáty a môžu vlastne uprednostňovať niektoré štáty na úkor iných. Takže nemôžeme byť uväznení v diskusii, ktorá nakoniec bude viesť k tomu, že veľká časť tých politík, o ktorých sa sme tu hovorili, ktoré za ktoré bojoval aj program komisie, že tie budú viesť k tomu, že ehm, budeme podporovať niektoré hlasy, Eh, ktoré v tomto hlase, v tomto, v tomto parlamente um, spôsobujú väčšie a širšie pnutia v parlamente. Tým myslím najmä koheznú politiku a polnohospodárskú politiku. Práve preto um, je dôležité, aby sme pozorne sledovali, uh, aká bola účinnosť v tom predchádzajúcom rozpočte. Chýba nám tu odvaha, aby sme drasticky a jasne odpovedali niektorým hlasom, a niektorým projektom, ktoré nepriniesli žiadne výsledky. Chýba tu taká silná, jasná myšlienka toho, ako môžeme ďalej podporovať a rozširovať investície. A v tomto smere tá diskusia, ktorá sa otvorila v pondelok ohľadom paktu, reformu a sta- paktu e, stability a reforiem, to je naozaj nevyhnutné e, podporiť aj silnými a e, aktívnymi opatreniami pre podporu rozpočtu. Ešte na záver jedno zváženie. Aj tu opätovne rezonuje téma právneho štátu ale ja sa chcem spýtať, kto je strážcom európskych hodnôt, lebo je tu akási prezumcia toho. A tu by mala byť eh, jasné vysvetlenie toho, aké sú tie kritériá, ktoré regulujú a definujú právny štát akým spôsobom vlastne tento depozitár právneho štátu môže e, jasným spôsobom vytýčiť tieto témy. A práve v tomto smere e, je dôležité uvedomiť si, že nerešpektujeme základné vole, základnú snahu, základnú túžbu všetkých voličov, ktorí e, jediní majú mandát dávať ľudový mandát a verejný mandát pre politikov. Ďalej pán Papadimulis za Guengel, nech sa páči. Η απουσία του Σαρλ Μισελ από τη σημερινή συζήτηση Ďakujem veľmi pekne. Je škoda, že tu nie je medzi nami e, pán Michel. Je to zlý e, signál pre budúcnosť. Pani van der Leyen. Navrhli ste viacročný program a žiadali ste o dôveru parlamentu a preto nie je správne to, čo hovoríte, že máte zviazané ruky a že ste len sprostredkovateľom diskusie medzi radou a parlamentom, pretože vy ste predložili program, ktorý je treba financovať a preto je potrebné, aby sme mali na jeho financovanie 1,3 inak ho nezvládneme. Potom sa nám nepodarí zrealizovať ekologickú dohodu bez toho, že by sme nejako drasticky e, znižovali e, investície do poľnohospodárstva, inovácií. Predsa my nemusíme sa venovať len tomu, aby sme povzbudzovali ekonomiku, musíme sa aj venovať tomu, aby sme zabránili ďalšej krízy. Musíme hovoriť praktickým jazykom, aby sme dosiahli uspokojivý kompromis medzi tromi zákonodarcami a preto musíme hľadať riešenie v tom, čo chce parlament a je to aj v duchu toho, čo chce komisia, pretože komisia prišla s návrhom rozpočtu, ale jej postupne je reálny, pretože to, čo navrhuje o 5% menej ako to, čo sme mali v minulom období, jednoducho musíte pán Weber presvedčiť pani Merkelovu a Kurca. Pán Čološ, aj vy musíte presvedčiť pána Ruteho a milá Irače, ty musíš presvedčiť ministrov Danska a Švédska, pretože inak Európsky parlament bude musieť hlasovať o rozpočte, ktorý je nereálny a to podľa mňa sa nesmie stať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Pedičiny za nezradených, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, momentálne ten návrh, ktorý je najbližšie k našej vízie v viacročného finančného rámca je ten, ktorý mala komisia. A plne podporujeme samozrejme to, čo už povedali aj kolegovia, ktorí hovorili predo mnou, Plne podporujeme to, aby sme tu mali významnejší príspevok k zelenému dohovoru, k ekologickému dohovoru, podpore inovácií, konkurencieschopnosti a vedia výskumu. Uvedomujeme si, že musíme obmedziť a regulovať migračné toky v rámci reálneho náporu na štáty, ktoré sú tomuto vystavené najviac, ale zároveň je dôležité bojovať aj proti koreňom a dôvodom migrácie. To všetko ale nemôže ísť na úkor tradičných politík. Práve v Taliansku kohézná politika a polnospodárska politika sú tie, ktoré podporujú Um, dôveru v Európu a preto to zabezpečuje istý index prosperity a externú konvergenciu. V každom prípade národné príspevky sa nemôžu zvyšovať. Európska únia musí mať odvahu a financovať sa vlastnými zdrojmi, a priniesť konečne uhlíkovú daň a zabezpečiť skutočnú implementáciu webovej dane. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Pedičiny. No a teraz si vypočujeme zástupcov med jednotlivých politických skupín. Prvým vystúpi pán Olbricht. Má dve minúty, nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda, pán predsedajúci, pán komisár rozpoč- e, rozpočtová e, diskusia nikdy nie je čisto finančná e, diskusia. My hovoríme o zásadných politikách. My sme v, vo fáze postbrexitovej. To znamená, že tu musíme niečo zrevidovať, musíme si niečo zabezpečiť a tie druhy alebo spôsoby na revíziu máme každý iné. Parlament hovorí, že Európska únia je povinná po odchode anglická, rozšíriť e, svoje rozsah aktivít a udržať tie, ktoré boli to, e, doteraz. To znamená, že potrebné je, aby sme podporovali to, čo sme robili doteraz a rozšírili ich o nové aktivity. Ale v ráde vidíme iné tendencie. Rada chce nižší rozpočet, ale čas členských štátov chce znížiť e, rozsah Európskej únie. Veľmi často sa chce uh, vrátiť do starého, starého nápadu e, Britov do e, samostatných politík a preto je tu heslo, že nedáme viacej peňazí. Nejde o to, že Nejde im o to, že by nech nemali prostriedky, ale chcú okresať e, európske aktivity. Parlament ale hovorí rozhodné nie, nie. Únia po Brexite nemôže zrezignovať zo svojich ambícií, pretože ja to by bol mm, dôvod eh, myslieť si, že Európska únia eh, nemá riešenia. Európska únia musí nájsť spôsob, ako nájsť eh, podporu pre existujúce aktivity a ako zabezpečiť prostriedky pre nové aktivity. Parlament nebude súhlasiť s tým, ktorý by Eh, ktoré by smerovali na postupné redukovanie rozsahu kompetencií Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz 2,5 minúty pani Marquez. Pani predsednička, pán predseda, eh, predstavitelia rady. Teraz ide o to, aby sme súladili politické priority a výdavky to znamená, že potrebujeme prostriedky na politické kompromisy, kompromisy voči e, občanom. Musíme naplniť ciele a ten časový priestor obsahuje v sebe veľké výzvy a nám ide o to, aby sme znovu získali dôveru občanov v EÚ. Viacročný finančný rámec znamená, že tu ide o činnosť, v ktorej každý členský štát sa musí dostať zo svojej zóny pohodlia, musí zabudnúť na svoj národný egoizmus. A je to možné. Videli sme to v dlhých dejinách EÚ, keď išlo o zosúladenie národných a európskych e, záujmov. Máme politické priority a musíme E, si to stále opakovať takmer pri všetkých európskych politických vedúcich sílach. To nie sú len reči, ale vyjadrenie skutočnej politickej vôle. Napríklad my chceme investície do hospodárskeho rastu, viac pracovných miest, veríme v súdržnosť, chceme bojovať proti nerovnosti, máme program súdržnosti, chceme digitálnu zmenu, máme program Digitálna Európa, máme spoluprácu vzdelávacích inštitúcií jednotlivých členských štátov, chceme podporovať mobilitu mládeže, napríklad Erasmus, chceme bojovať proti zmene klímy tak máme tiež napríklad rôzne programy alebo mechanizmus spravodlivej tranzície. A mohla by som pokračovať. A na to všetko potrebujeme samozrejme tie prostriedky. To, čo máme doteraz, nestačí. Musíme navýšiť tieto prostriedky, finančné možnosti Európskej únie a preto potrebujeme vlastné zdroje bez toho, aby to dopadlo na občanov. My nechceme inštitucionálnu krízu, nechceme ju spôsobiť, ale neschválime nedosiahneme nič, keď schválime rozpočet, ktorý by zodpovedal našim politickým prioritám a nedosiahneme politickú sodu v otázke vlastných zdrojov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Dve minúty, pani Hajer. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani predsedkynia komisie, pani ministerka po Máme za sebou dva dlhé roky prokrastinácie, pretože situácia je už skutočne naliehavá a Európa sa nachádza na medzníku svojej histórie. Stojíme pred veľkými kolektívnymi výzvami. Potrebujeme spoločné veľké úsilie, všetci to vieme. A predsa po viac ako 60 rokoch spoločného úsilia rozpočta je, predstavuje rozpočet 1% HDP, to nikto nespochybňuje, ale teraz potrebujeme sa pozrieť na to, koľko peňazí dostaneme, viac ako 0,01 minus 0,02. Tam to je také handrkovanie sa ako na trhu medzi obchodníkmi a e, vlastne národné príspevky sa znižujú čo povzbudzuje náš systém financovania. 80 národných príspevkov. Tento systém aktívneho financovania je perverzný a aby boli všetci uspokojení, tak sme tu rivali, súperíme a situácia je veľmi zlo zložitá. Úloha predsedníctva rady nie je ľahká, ale máte našu podporu, tak ako aj komisia. Chceme vyriešiť túto kvadratúru kruhu to znamená táto otázka vlastných zdrojov, vlastné zdroje, ktoré už ukázali svoju identitu, potvrdili ju a dosiahli by sme takú situáciu, kde každý výťazí a príspevky členských štátov by sa znížili, ako podá pani predsedkynia, a zvýšila by sa aj finančná autonomita, aby sa plnili priority Európanov. Situácia je dnes vážna a tá pôvodná filozofia znamená, že bez finančných prostriedkov budeme čeliť existenčnej krízy bez reformy. Nenaplnia sa nádeje, ktoré vkladáme do Európy. Sami 20. februára bude zásadný, aby sa zhodnotila realita priority členských štátov. Ja sa zavezujem, že budem hájiť reformu v prospech európskych občanov a členských štátov. Ďakujem. Ďakujem. Dve minúty, pán Bej. finančný ráme, viacročný finančný rámec a rozpočet, to je tá transformácia politických rozhodnutí a priorit, aby rozpočet únie bol 1,1 či 1,3 eh, HDP a 1100 e, alebo 1600 miliard na 12 miliard budeme mať menej, keď Briti odídu. A to znamená, že rozpočet by sme mali o to znížiť a zamerať sa na to hlavné. To znamená konkrétne projekty v prospech a v službe našich občanov. Čo si môžu občania zbytok sveta myslieť o EÚ, ktorú opustilo Spojené kráľovstvo práve teraz a ktorá sa chystá nielen revidovať, ale rozšíriť sa Albánsko či Severné Macedónsko. Posledných 6 rokov venovala EÚ menej ako 1% na ochranu hraníc a boj proti prisťahovalectvu ten VFR, ktorý je teraz predložený, predstavuje to, že by sa obetovalo naše poľnohospodárstva menej ako 17 a 25 až 33 by bolo navýšenie rozpočtu v oblasti klimatických cieľov. Ale to nic nevyrieši. 300 miliard eur by len vytvorilo veľké prekážky pre naše firmy, ktoré sú už aj tak veľmi ohrozené dohodami o voľnom obchode a ešte by to zvýšilo globalizáciu. Pani von der Leyen, hovoríte, že chcete tento rozpočet pre európskych občanov, ale musíte ich počúvať. Oni odkávajú ekonomickú ochranu, riadenú ochranu hraníc. Nechcú vlastné zdroje, ktoré budú takouto daňou, ďalšou vrstvou, ktorá ktorá bude takou skladačkou a krajina ako Francúzsko, ktoré sú už nad rámec zadlženia, by tým utrpeli. To je nepripustné. A EÚ, aby zamaskovala svoju bezmocnosť, tak ešte znásobuje e, lekcie pre tretie štáte a poskytuje pomoc týmto štátom a učíme všetkých v oblasti ľudských stáv. A teraz je ďalším e, rečníkom pán Andresen. Ďakujem. Te hovoríme o európskom rozpočte E, tie titulky v novinách sú veľmi často aj pravdivé. Keď tu hovoríme o rôznych rabatoch a v skrytých číslach, predsa len hovoríme v skutočnosti o budúcnosti EÚ. Chceme mať klimaticky neutrálnu EÚ, chceme bojať proti nezamestnanosti mládeže, chceme investovať viac do digitalizácie a výskumu. Zelení to chcú a preto ten návrh pána Michela na stole budeme posudzovať presne podľa tohto, lebo vieme, že či 1, či 1,07 je primalo. Znamená to zníženie európskeho rozpočtu. My potrebujeme viac spoločných investícií, do, e, e, aby sme dosiahli klimatickú neutralitu. Musíme vydávať menej na uhlie, priemyselné poľnohospodárstvo viac do obnoviteľných zdrojov, e, poľnohospodárstvo, ktoré zodpovedá klíme. EÚ pre nás nie je len stroj na tlačenie peňazí. Nám tu ide o to, aby sme presadzovali demokraciu. A keď sa tu šliape po demokracii, tak tam nemôžu ísť európske peniaze. Preto potrebujeme mechanizmus právneho štátu a hovoríme, keď Viktor Orbán s ostatnými e, spustí keď sa tu spustí mechanizmus rule of law, tak nebudeme môcť schváliť finančný plán. My si ako Nemci si, my si myslíme, že postoj nemeckej vlády je veľmi malý, e, krátkozráky. My exportujeme veľa do zahraničia v rámci EÚ a e, určite máme osoch z investícií vo všetkých členských štátoch, preto chceme, aby spolková vláda bola za silný európsky rozpočet, pretože my investujeme každý deň 87 centov za občana e, e, do EÚ. Myslíme si, že nám neublíži, ak by sme nakladali o 20 centov viacej, pretože by nám to všetkým pomohlo. Ďakujem. A teraz je jeden napomenutý pán van Overtfeld, pani predsedkynia, pani komisár, pán komisár. E, máme naozaj výbornú príležitosť teraz riešiť situáciu. Máme parlament, ktorý má 60 nových členov, máme novú komisiu so silnými ambíciami, máme nového predsedu EÚ. Je to jedinečná situácia, že sme na začiatku rokovaní VFR za situácie, keď vidíme veľkú inštitucionálnu konvergenciu. Chcem na adresu rady povedať, že väčšina v parlamente, 60 nových členov, ako som povedal, nebude len tak všetko bez reptania príjmať. Komisia pani van der Leyen má ambiciozne ciele v oblasti klímy, digitalizácie, geopolitiky a podobne. A to sú priority, ktoré sú veľmi dôležité pre našu budúcnosť, budúcnosť sociálneho štátu, pre našu konkurencieschopnosť. Ale na to sú potrebné aj prostriedky a to sa týka rozpočtu. Chcem vás vystrihať pred finančnými dobrodružstvami. Niektorí komisári hovoria, že ekologická dohoda bude ďalej trvať a že nezáleží na tom, koľko to bude stať. Ja si myslím, že to nie je celkom dobré aj vyjadrenie. Samozrejme, musíme investovať, aby, a musíme vytvoriť príťažlivé investičné prostredie a musíme dbať aj o to, aby sa zaručila výkonnosť všetkých programov. Každé euro investované EÚ musí predstavovať e, pridanú hodnotu pre európskych občanov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Omarže. Ďakujem veľmi pekne čo, bude v dis- čo počujeme v diskusii a vo FR je nedostatok historickej konzistencie hlav štátov EÚ, ako viete, je na kryžovatke svojich ciest a vidíme tu obrovské demografické, ekonomické, klimatické zmeny aj v celom svete, ktoré nutia Európu vykročiť vpred. To znamená aj, že sú tu určité E, snahy o ústup a vidíme aj tie hlavy štátov, ktoré nedržia krok s touto situáciou a ktorí sa chovajú ako mali správcovia na vlastnom pieskovisku, ako členovia malého družstva. V rade už nie je dostatok silných hlasov alebo odvahy na to, aby sa otvorila cesta k Európe, ktorá sa zbaví rozpočtových škrtov a ktorá bude schopná splniť svoje najlepšie sľuby tohto storočia a to je chrániť ľudí pred nebezpečenstvom ak nejdeme dopredu, ideme dozadu a malým rozpoč- s malým rozpočtom Európa dos- ustúpi na ďalších 10 rokov, lebo náklady na rozpočtové škrty z SPP a koheznú politiku znamenajú obrovské dopady. Menej súdržnosti znamená menej rastu, menej investícií, menej pracovných miest, väčšie rozdiely, viac chudoby. A na záver chcem povedať, že politika súdržnosti je politikou budúcnosti, pokiaľ ide o plánovanie 2014 až 2020. Viac ako 100 miliard eur sa investovalo do životného prostredia a klímy pomocou tejto politiky. Ďakujem. Pán Omarže, je tu modrá karta. Pán Omarže, je tu modrá karta od pána Markéza. Akceptujete? Áno, ďakujem. 30 seconds. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Omarži, v mojej krajine, v Portugalsku, sme dokázali otočiť stránku úspornosti. Priniesli sme nádej našej krajine aj mnohým Európanom, že je možné e, obratiť stránku za úspornými opatreniami. A v tomto novom rozpočte je to o novej nádeji pre Európu. Je to o e, tom, že dokážeme splniť tie sluby, ktoré sme dali Európanom že budeme mať Európu ambícií a že budeme mať aj modernizáciu, ktorú potrebujeme a obhajovať politiky, ktorým veríme. Bohužiaľ, pani predsednička vypla pána Markesa, Pán Omarži, chcete odpovedať? Vážený pán kolega Pedro Marques. Naše vízie sú absolútne zosúladené, áno, to je naozaj pravda že kohezná politika je politika, ktorá bude súčasťou nových priorít, ktoré sú definované dnes. Tento rozdiel, toto rozlišovanie medzi tradičnými politikami a novými politikami a v realite je rozlišením, ktoré sa neopiera o žiaden reálny základ. Ďakujem veľmi pekne. Pán Papadakis, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. K téme viacročného finančného rámca táto diskusia je spojená s veľkými záujmami, ktoré ale nemajú častokrát priamy dosah na občanov. Je to boj medzi európskymi štátmi, podnikateľskými skupinami, ktoré sa snažia získať pozíciu a terén po Brexite. Ehm, takýmto spôsobom sa vlastne tu snaha e, vyťažiť zisky na úkor stále väčšej chudoby. Vláda novej demokracie v Grécku sa opäť snaží bojovať proti ľudskej dôslednosti a, a podporuje ďalšie prepušťanie a tým sa zvyšuje chudoba a zväčšuje sa závislosť na dovoze energetiky a energetických nosičov zvonka. Podobne ako ekologický dohovor, ten sa snaží propagovať iba niektoré Ehm, komponenty eh, hospodárstva na úkor ochudobnenia iných. Takže obhajujeme pracujúcich, obhajujeme ich základné potreby a bojujeme proti tejto populistickej politike. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Je tu eh, otázka od pani Grapiny. Príjmete otázku od pani Grapiny? Pani Grapiny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne vážený kolega. Chápem, že aj vy ste proti e, polnohospodárskej politike, proti spoločnej polnohospodárskej politike. Hovoríte, že e, na to môže niekto zarábať a ziskovať. Uvedomujete si, že e, takýmto spôsobom môžeme aj znížiť peniaze pre SPP v budúcom finančnom rámci a mali by sme viac bojovať proti fiskálnym podvodom na to, aby sme neoslabovali ďalej rozpočet SPP? Pán Papadakis, nech sa no. páči. každom prípade tí, ktorí ďalej zarábajú na novom SPP, budú znova len podnikateľské skupiny. E, máme tu objemy kapitalistických investícií, ktoré budú stále len väčšie a väčšie a budú sa ďalej zhodnocovať. E, akým spôsobom ochránime tých malých polnospodárov? Tí budú opäť len obeťou, obeťami veľkých skupín, ktoré budú ďalej, ďalej zväčšovať svoje zisky. To je práve e, v súlade s tou líniou, ktorá sprevádza celé SPP a takýmto spôsobom ochudobňuje, ohrozuje tých najzraniteľnejších a najmenších polnohospodárov, ktorí jediné, čo môžu robiť, je združovať sa. Ďakujem pekne, pán Fernández, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. reagujem už na závery z roku 2018. Už vtedy sa zahovorí o viacročnom finančnom rámci a stále tam nie sme. A potrebujeme finančné zdroje dostatočné na to, aby sme dokázali budovať Európsku úniu, ktorá je postavená na princípe spoli solidarity, produktivity, e, udržateľného a e, koncepčného rastu, ktorá rešpektuje životné prostredie. Nové vlastné zdroje sú odpovedou na túto potrebu. Nové vlastné zdroje, ktoré musia už konečne ukončiť túto logiku adekvátneho zisku alebo návratu, aby sme sa oslobodili od týchto pnutí a nemôžeme ďalej trestať občanov tejto únie. Práve preto je to naozaj veľmi rozumný a základný princíp, ktorý musíme presadzovať. A práve preto obhajujeme tento princíp a podporujeme daň z finančných transakcií, a chceme nájsť riešenie, ktoré dokáže zdaňovať aj firmy v digitálnom odvetvi. A potom uhlíkový trh. Potrebujeme účinnejšie